poriadku a bude musieť podľa nich pracovať v Európskom parlamente. Právny výbor na zasadnutí z 11. júla a 5. septembra 2016, pokiaľ ide o mandát pani Laimi Luici, Andri Kiene a pani Urzula Krupa, ako aj pána Manuela dos Santos, preskúmali mandáty a navrhli jednomyselne, že od začiatku 30. mája respektíve 21. júna 2016 sú tieto mandáty platné. Sú pripomienky? Nie je tomu tak, takže platnosť týchto mandátov je takto potvrdená. Patričné nemecké orgány ma informovali o návrhu zrušenia imunity Hermana Winklera, pokiaľ